Kolegas, ah, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Tenemos... Kolegovia, ešte teraz uh, tu budeme hovoriť o hlasovaní. Je to, výsledko hlasovania je tam š, ich 16. Chcem pripomenúť všetkým kolegom, že postup im tiem umožňujú, aby po, dali svoje texty aj písomne. Takže nepotrebujú uh, hovoriť, nemusia sa ponáhľať e, a hlasiť sa o slovo. Práve naopak, ak by sa ich stanoviska mal, dali vyjadriť presnejšie priamo v gazet, tak by to bolo dobre. Najskôr tu máme tri rámcové dohody a dve e, pokiaľ ide o dohodu parlamentu a komisie. Každý rečník má dve minúty. Minútu, pardon, ospravedlňuje sa rečník. Každý rečník má minútu a prvý e, z nich je pán Klement Demastela.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 rámcová dohoda, ktorá bola práve schválená, pýtam sa prosím vás ešte raz, či ma počujete. Áno, počujeme. Rámcová dohoda, nech sa páči. Úloha Európskeho parlamentu bola upevnená Lisabonskou zmluvou Vyslovili sme svoju dôveru pánu predsedovi Barozovi a očakávame teraz od neho aj dodržiavanie našich prednostných správ. Chcel by som zdôrazniť predovšetkým úzku spoluprácu a pravidelný dialog medzi oboma inštitúciami. Vychádzame z toho, že nás pravidelne budete informovať o legislatívnych návrhoch. Ide o to, aby každá legislatívna iniciatíva bola konkrétne prezentovaná a to pred rozhodnutím o nej. Náš e, predseda použije demokratické metódy, aby sa vybudovalo e, partnerstvo a to v záujme Európy. Ide o skutočnú zodpovednosť komisie, ale ide aj o nás, pretože sme zástupcami e, európskych občanov. Ide tu o nasadenie komisie, e, parlamentu, ale aj národných parlamentov. Ide o Európu, akú chcú občania. A takúto Európu musíme v najbližších piatich rokoch zabezpečiť. Pán Poslt? Pán predseda, ja som hlasoval za komisiu a som aj za rámcovú rámcový dohovor, ktorý predstavuje historický pokrok. Prečo som napriek tomu hlasoval proti tomuto uzneseniu, je, že včera sme to dostali e, na stôl a nemohli sme o tom vážne hovoriť. A e, ten čert je skrytý vždy v detailoch. Mám určité obavy, pokiaľ ide o isté formulácie, napríklad e, otázky týkajúce sa jednotlivých e, poslancov, ako aj vzťahov medzi e, parlamentom a e, komisiou, pokiaľ ide napríklad o program rokovania. Preto žiadam pri konečnom vyjednávaní o texte uskutočniť korektúry právom bolo povedené, že, povedané, že parlament má viacej moci. Potrebujeme úzke partnerstvo s komisiou, ale žiadne kumpánstvo. Potrebujeme viacej demokracie, pretože práve keď máme viacej moci, potrebujeme, budeme potrebovať aj viacej demokracie v parlamente. Ďakujem, pán Posolt. A Pán, teraz pán Daniel Ďakujem, pán predseda. Nikto v tomto hemicykli si nemôže myslieť, že ak 500 miliónov európánov, tých 27 e, komis komisárov, že to sú tí najlepší kandidáti. Komisia má obrovské právomoci, európska exekutíva, tá iniciuje legislatívu, ale koho určíme preto, aby vykonával túto právomoc? Je tu séria kompromisných kandidátov, E, menovaných ako poďakovanie za poskytnuté služby alebo preto, aby sme odstavili rivalov. Napríklad e, kandidátka z mojej vlastnej krajiny, pani Eštonová, francúzska vláda je proti nej, pretože nehovorí francúzsky, ale pán predseda uh, toto je tá najmenšia jazyk chýb. Baronesa Aštonová sa nikdy nesnažila eh, byť eh, predmetom nejakého hlasovania. Ako môže poučovať Európu o demokracie alebo eh, Kubu napríklad, keď ona sama je nevolenou funkcionárkou. Baronesa Aštonová je federalistickí priatelia, sú antieurópsky, ale ak ona ona a jej priatelia bojovali proti odzbrojeniu. Ak by oni uspeli e, v tých svojich kampaniach, tak dnes by Európa ešte bola rozdelená a e, čas Európy by bola pod marxistickou e, tyraniou. Teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovaní pokiaľ ide o kolegiu, kolegium komisárov. Začneme pánom Spačikom. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, aj ja by som chcel poblahoželať novému kolegiu a novej komisii, ale chcel by som upriamiť pozornosť na určité skutočnosti, na ktoré sa v diskusii zabudlo v jednotlivých eh, pracovných skupinách, teda v jednotlivých politických skupinách a na plenárke. Ide o e, rokovací bod. Keď som sa vyjadril v politickej skupine, už som povedal, že kandidáti eh, by mali byť podporení minimálne dvoma tretinami členov Národného parlamentu, národných parlamentov, to je prvý bod, ktorý som chcel spomenúť. A druhý dôležitý aspekt je, že nová komisia by mala mm, venovať minimál, min, mimoriadnú e, pozornosť dovozom e, z krajín, ktoré nepodporujú tie isté hodnoty ako my. Mám na mysli ekologickú ochranu, sociálne zábezpeky a demokratické inštitúcie. Toto sú tie hlavné zásadné body, ktoré e, musia, e, ktorým treba poskytnúť potrebné financovanie. Musíme chápať, že inputy z týchto krajín e, podkopávajú konkurencieschopnosť e, našej krajiny, našej únie. Pán Hanan ešte raz, aby mohol e, pokračovať tam, kde skončil naposledy. Ďakujem pekne, pán predseda. No. Baronesa Aštonová je federalistickí priatelia ak by vo svojej kampani proti jadrovému zbrojeniu uspeli, tak náš kontinent by bol rozdelený a stovky miliónov Európanov by ešte stále čelili marxistickej tyranii. Žiadny skutočný Európan a demokrat nemôže podporiť týchto kandidátov, hlasovať za nich len pre ich podporu. Podporujeme európsku integráciu a tento parlament m, treba posudzovať podľa takýchto činov. Teraz máme vysvetlenie hlasovaní k menovaniu komisie. Začneme pánom Evou Zaniky. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že som hlasovala za nové kolegium komisie. Po tom, čo som videla, že e, to boli veľmi dobre pripravení ľudia so svojimi programami. Chcela by som spomenúť pána Tajaniho, ktorý je veľmi cenným človekom, ktorý podporil európsky priemysel, eh, podpredseda výboru eh, pre rozvoj. Chcel by som povedať, že dezignovaná komisárka Georgieva sa veľmi dobre prezentovala. Myslím si, eh, že je to veľká pomoc aj pre výbor pre rozvoj. Ďakujem, pán Jakiec. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na výzvy, pred ktorými Európa stojí, je veľmi dôležité, aby sme e, mali komisiu, ktorá je schopná konať. Je potrebná úzka spolupráca medzi parlamentom a e, komisiou. Dnes e, schválená dohada vytvára preto dôležitý predpoklad Parlament e, je teda prakticky e, e, rovnocenný s komisiou a v tomto zmysle budeme spolupracovať s komisiou v plnej dôvere, ale nie nekriticky. Táto dohoda ukazuje, potvrdzuje, že nie je možné obchádzať parlament. Som rád, že budeme môcť ešte diskutovať o SWIFT dohode. Ďakujem a teraz prosím pána Antonio Ciho. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, hlasoval som za komisiu pána Baroza, pretože som presvedčený o tom, že táto komisia bude schopná riešiť ekonomické otázky, o otázky finančnej krízy. Som presvedčený, že určité témy, ktoré mi mimoriadne ležia na srdci, bude e, možné riešiť s patričnou starostlivosťou. Myslím predovšetkým na regionálnu politiku, ktorá je veľmi dôležitá, pokiaľ hovoríme o raste a rozvoji nášho regiónu reformou e, rozpočtu EÚ e nie je možné e, oklieštiť túto tému. Je veľmi dôležité, aby európski občania získali našu dôveru, myslím predovšetkým na mestské oblasti. Finančné nástroje pre bytovú výstavbu sa musia uvoľniť predovšetkým od touto novou komisiou. Želám jej všetko dobré do jej práce. Pán Čanecký. Pred niekoľkými mesiacmi som hlasoval za pána Baroza ako predsedu komisie. Nemali sme prakticky žiadnu alternatívu. Pán Juncker e, nepredstavoval žiadnu alternatívu ani pán Hofštát. Dnes musím žiaľ povedať, že komisia, ktorú pán Barozo predstavil, e, vykazuje mnohé osobné negatívne aspekty. Nemohol som takúto komisiu schváliť. Komisiu, kde máme komisárku, ktorá ešte len nastúpila e, do e, tejto funkcie. Pokiaľ sa správa pri vypočutí E, tak ako e, po ukončení svojich štúdií by sa prakticky neuplatnila, aspoň v Polsku by jej zobrali študentský preukaz. Preto som sa zdržal hlasovania. Myslím si, že táto komisia predkladá ešte mnoho otáznikov. Ďakujem. A teraz pána Higginsa. Gracias, Hlasoval som proti menovaniu novej Európskej komisie, pretože bude len pokračovať eh, v rovnakej pravicovej neoliberálnej politike, ktorá už teraz vyústila do katastrofálnej krízy v ekonomikách mnohých európskych krajín. Eh, táto domnelá nová Európska komisia bude eh, rovnakou starou komisiou s rovnakou neoliberálnou barosovou značkou. Táto politika liberalizácie, deregulácie a privatizácie implementovaná v mene eh, veľkých európskych podnikov má vážne dopady na bežných ľudí. Je tu masívna nezamestnanosť a značné upadanie životnej úrovne kríza v Grécku, v Írsku, vodcovstvo Európskej komisie e, znamená, že pra, e, zamestnanci budú pratiť tú, tú cenu. Európske pracovníci a chudobní v Európe sa musia zmobilizovať proti týmto katastrofálnym politickým iniciovať a musia sa snažiť o skutočnú sociálnu Európu. A to znamená byť proti tejto politike novej Európskej komisie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz má slovo pre tretie vysvetlenie hlasovania pán Hanen. Señor presidente, gracias. Pues, muchas gracias, señor Hanan, por la economía. Ďakujem, pán predseda, eh, že ste nám eh, ušetrili čas. Eh, slovo má pán Van Heke. Ďakujem, pán predseda. Vo viacerých príspevkoch, ktoré sme si vypočuli, teda spomedzi tých, ktorí odmietli Európsku komisiu, z toho si možno vyvodiť najmä jedno. Európska komisia jednoducho pokračuje a umožní vstup e, islamského Turecka do Európskej únie, aj keď e, väčšina Európanov sa k tomu chce vyjadriť najprv sama. E, Európska komisia sa naďalej e, zasadzuje za to, že milióny a povedal by som, že ešte viac, desiatky miliónov nezamestnaných budú môcť e, pricestovať do Európskej únie. Hoci jasne vyplynulo z vypočutia, že ani jeden z nových európskych komisárov nie sú ochotní niečo podniknúť v rámci nedostatku demokracie a to je dostatočný dôvod nehlasovať za Európsku komisiu. Ďakujem, pán kolega, pán Skarony. Ďakujem, pán predseda. U novej komisie nemáme žiadne, e, od novej komisie sme nedostali žiadne uspokojivé odpovede na témy, ako je ilegálna e, emigrácia na územie Európskej únie. To by bolo e, to by už stačilo na to, aby sme povedali nie a odmietli komisiu a nepripustili e, jej program. K tomu pristupuje ešte ďalší faktor. Komisia, predovšetkým jej predseda, legislatívne iniciatívy tohoto e, parlamentu e, nechcela prevziať. To by predstavovalo tribut proti demokracii. Sme zástupcami ľudu a pokiaľ E, toto právo nie je rešpektované, dokonca ani keď e, hovoríme o článku 225 e, zmluvy, ktorý treba zohľadniť, nemôžeme vyjadriť dôveru komisii. Ďakujem pekne, pán prezident. Dana. Pozrite na galériu kandidátov, ktorým sme dnes videli, tak väčšina e, z nás bez ohľadu na svoje politické zameranie povie, že niektorí sú dobrí, niektorí sú veľmi dobrí, niektorí sú zlí a niektorí sú tak celkovo zlí na nešťastie. Niektorí z nich neodpovedali na všetky otázky o svojej minulosti, ale ako členovia Európskeho parlamentu nemôžeme hlasovať o jednotlivých komisároch aby sme mali možnosť vybrať si, musíme ich amblok zamietnúť alebo prijať a to je veľmi smutné, poľutovania hodné a preto som sa zdržal hlasovania, ale počuli sme pána Barosa hovoriť o Európe, Európe ktorá reaguje na krízu. Ak sme skutočne reagovať na krízu, tak zabezpečíme, aby tu nebola čoraz väčšia neprimeraná regulácia aby e, ohľadom každého nariadenia e, tu, tu bola tá správna práca disponibilné prostriedky pre podnikateľov, aby sa neredukovali investície v rozvojových krajinách, aby sme boli schopní znížiť e, reguláciu e, práve tu, tak by sa nám toto podarilo dosiahnuť. Ďakujem pekne, pán kolega. Minúta pre pána Devu. Poprosíme mikrofón. Ďakujem, pán predseda. Bol som zvolený e, ľuďom z juhovýchodu, aby sa reformovala Európska únia. Blokové hlasovanie za všetkých 27 komisárov. Jedno hlasovanie. E, to je tak ako zvyčajne. Žiadna reforma, žiadna transparentnosť, žiadna zodpovednosť, e, žiadne zodpovedné konanie. Pán Barroso má moju osobnú dôveru, tak ako ostatní komisári s ktorými som sa stretol v minulosti, ale to neznamená, že hlasovanie o dôvere o celom kolegiu komisárov. Každý komisár je jedinečný, jeho politická história, história. Žiadna iná osoba v tzv. demokracii má právo iniciovať, legislatívovať a e, vytvárať legislatívu a takisto vykonávať tú istú legislatívu a nezvolen, nie je zvolená individuálne. Toto je neakceptovateľné, pán predseda, a preto som sa musel zdržať hlasovania. Ďakujem. Ďakujem, pán Deva. Pán Klajs. Er- Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasoval som proti novej komisii, pretože sme mm, nemali žiadne poverenie ohľadom toho, či, alebo náznaky, či komisia zníži medzeru medzi priemelným občanom a teda tú priepas medzi občanmi a inštitúciami. Máme novú komisiu zodpovednú za, máme komisára za, e, zodpovedného za rozšírenie a mm, teším sa na budúcu spoluprácu s zdá sa, že je tu úplná e, nevôľa, pokiaľ ide o e, to, či má Turecko vstúpiť do únie a keďže tento proces prebieha už 5 rokov, tak ho nemôžeme zastaviť, očakávame viacej. E, a skutočnosť je taká, že Lisabonská zmluva neponúka skutočne rúžovú budúcnosť. Ďakujem. Minúta pre pána Batna. Um, Hlasoval som proti komisie, pretože eh, nechcem sa riadiť Európskou komisiou, ktorá bude mať akékoľvek zloženie, ale sú osobitné eh, dôvody, prečo som bol proti tejto, bol proti tejto komisii. Mnohí členovia boli eh, čl, členovia komunistickej strany alebo pridružení k komunistickej strane, napríklad pán Barroso, pán Sekovi, pán Fiule, pán Piebalks a pán Potočník. Len aby som vymenoval niektorých z nich. Baronesa Aštonová bola pokladničkou za kampaň pre jadrové ozbrojenie, to je trošku lepšie ako komunistické organizácie a časť e, financií bola zo sovietskeho bloku. Nemôže byť zodpovedná za zahraničné veci, za bezpečnosť a e, spoluprácu keď e, čelíme najvážnejšej jadrovej hrozbe od našich nepriateľov, tak ona nie je schopná zastávať túto funkciu. Európa eh, je ako námesačná kráca, kráča smerom k eh, budúcnosti a hm, títo ľudia nemôžu na to reagovať. Ďakujem pánovi Batonovi. Pán Kelly, minúta. Ja som hlasoval dnes eh, za komisiu, pretože vzhľadom na okolnosti to bola tá správna vec. Potrebujeme komisiu a teraz ju máme, ale zaznel tu argument zo strany viacerých kolegov, že je potrebný lepší systém, ak eh, každý eh, by bol, eh, bol by to lepšie, keby bol každý komisár zvolený samostatne a nie unblock. No a myslím, že by sme mali zreformovať E, tie súčasné pravidlá, aby sme zabezpečili, že na budúce budeme voliť komisiu a každý bude volený individuálne. je potrebné zabezpečiť, aby kandidáti e, urobili to maximum. A medzičasom sa teším na prácu, na čo najúžšiu spoluprácu s komisiou počas najbližších 5 rokov. Ďakujem. Pán Drobík, posledné vysvetlenie hlasovania. Ďakujem, som veľmi rád, že v parlamente vládla taká jednota. Mnohí žiadali silnú Európu, jednota posilňuje a preto som veľmi rád, že sme dosiahli takéto dobré votum pre novú komisiu. Myslím si, že iba výkonná Európa eh, môže byť sociálna a eh, komisia sa k tomu jasne vyjadrila. V konečnom dôsledku je to tak, že môžeme rozdeľovať len to, čo sme si e, skutočne aj prácou vydobili. K tomu patrí teda aj ďalšie vzdelávanie a e, e, riešenie infraštruktúry v Európe. V neposlednom rade je relatívne jednoduché bohatých urobiť chudobnými, ale rozumnejšie by bolo chudobných urobiť bohatšími to by malo byť cieľom Európy. Ďakujem. Ďakujem. Milí kolegovia, mali sme veľmi mnoho vysvetlení k hlasovaniu. E, teraz prerušujeme naše zasadnutie do 15. hodiny, takže o 20 minút sa stretneme opätovne. Dobrú chuť tým, ktorí ešte idú na obed.